schváleniu programu na tento týždeň, eh, ktorý podľa článku 149 eh, 16. Eh, októbra bol schválený. Návrh tohto programu je k dispozícii. Na dnes nemáme žiadne zmeny. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, žiadam o slovo z dvoch dôvodov. Po prvé, Článok 163 sa týka jednominútových vystúpení. Požiadal som o vystúpenie približne jednej minúty v súvislosti s reparáciami eh, z nemeckej strany za vojnu a taktiež eh, v súvislosti s príbuznými, ktorí boli popravený v priebehu nemeckej okupácie Grécka, avšak bolo to zamietnuté, pretože podľa sekretariátu nebol dostatok času, aby som predniesol toto svoje vystúpenie. Avšak poprvýkrát, pán predseda, sme svedkami toho, že dnes v pondelok zrazu nemáme jednominútové vystúpenia a boli posunuté na štvrtok, keď máme iba dve hodiny k dispozícii okrem iného aj na tento bod. Avšak, pán predseda, ak by sme mali priestor hovoriť o týchto veciach dnes o 19. hodine, mali by sme priestor rokovať až do 10. alebo 11. hodiny večer, pretože nemôžeme byť vystavení za každý iba takému výraznému časovému tlaku. Chcem vás požiadať, aby ste tento bod presunuli na dnešok. E, ďakujem. Najskôr, pokiaľ ide e, takéto zmeny e, v programe rokovacieho programe, tieto sa musia predkladať v budúcnosti do 16. hodiny, tak tieto stanovené v rokovacom poriadku. Ste nový poslanec, preto vás na to len upozorňujem. Mm, na dnešok to takto môžem prijať presun jednominútových vystúpení E, sa neuskutočňujú z obsahových dôvodov, ale z formálnych dôvodov. Dnes večer totiž prebiehajú vypočutia na obsadenie dôstov v komisii a z toho dôvodu komis- konferencia predsedov výnimočne presunula jednominútové vystúpenia e, na iný termín, pretože nemáme dostatočné kapacity e, na obe tieto paralelné schôdze musíme absolvovať vypočutia a chceme v stredu hlasovať o komisii. Teda nesúvislo to s obsahovými e, dôvodmi, ako tvrdíte, ale bolo to z formálnych dôvodov. Pani Van Štorch, ďakujem. Ja v krátkosti chcem poukázať na chybu v programe minimálne v nemeckom preklade sa uvádza na stredu o 12. hodine voľba e, Komisii Európskej únie je to zjavne chyba a chcem, aby ste to preskúmali aj v iných eh, jazykových verziách, pretože v článku 17 eh, odseku 7 zmluvy o fungovaní EÚ sa uvádza, že národné vlády volia svojich zástupcov do Európskej komisie. My v Európskom parlamente to potom môžeme potvrdiť a to len en blok 28 eh, členov môžeme potvrdiť. Nemôžeme voliť jednotlivých komisárov. Prosím preto, aby sa to opravilo v znení programu. Ja, Äh, to je veľmi zaujímavá varianta. Článok 118 rokovacieho poriadku hovorí o voľbe komisie v Európskom parlamente. Nech sa páči. Vieme, že do 16. hodiny je lehota predkladáte návrhy na zmenu programu. Ja som sa pokúsil už od 11. hodiny nájsť u vás niekoho, ale nikto nedvíhal telefon. Téma, k ktorej sa chcem vyjadriť, naozaj je, je veľmi naliehavá. Chcel som navrhnúť v bode naliehavých tém, aby sa prebrala táto téma v súvislosti s tureckým obsadením Cypru a dnes vidíme, že turecká loď sa dostala do greckých vôd a spôsobuje to veľké ťažkosti. Chcem, aby plénum Európskeho parlamentu prebralo túto nelehavú záležitosť, pretože je to dôležité pre zachovanie mieru. Prepačte, ale nesúvisí to s rokovacím poriadkom. Je mi ľúto, že ste ma nemohli zastihnúť ani mojich spolupracovníkov. Chcem vám oznámiť, že máme infraštruktúru k dispozícii aj rôzneho iného druhu. Môžete nás kontaktovať aj e-mailom. Neskôr vám vysvetlíme, ako to funguje. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k útorku. Ešte k pondelku máte e, poznámku. Chcete sa vyjadriť eh, k dnešnému programu, prosím, alebo k inému dňu? Pán Nachtví, a preberáme teraz pondelok. Program na pondelok. Týka sa vaše vystúpenie pondelka alebo iného dňa? Útorka, dobre. Takže prejdeme k útorku. Nech sa páči. Monsieur le Président, la conférence des présidents Pán predseda, konferencia predsedov navrhla, aby prebehla rozpráva o rozpočte eh, na návrhu rozpočtu na rok 2015 a opravnom rozpočte číslo 2 na rok 2014. Je to v súlade s dohodou koordinátorov vo výbore pre rozpočet a chcel by som, aby sme prehodili poradie podov v tejto rozprave. Bol by som rád, keby najskôr sme prebrali opravný rozpočet na rok 2014 a potom následne návrh rozpočtu na rok 2015. Hlavná téma v súvislosti s rozpočtom súvisí s sumou 300 miliárd eur, ktorú um, ohlásil pán Juncker ale tiež e, sa bude e, rokovať o nezaplatených faktúrach. E, od roku 2010 sme svedkami nezaplatených faktúr, ktoré sa neustále hromadia. Bolo ich 5 miliard v roku 2010, ale 11 miliard v roku 2011, 16 miliard v roku 2012, 23 miliard v roku 2013 a možno až 30 miliard do, roku, do konca roka 2014. Je to obrovský dlh ktorý so sebou ťahá veľa. Nemôžeme pripustiť, aby sa tieto nezaplatené faktúry takýmto spôsobom hromadili. Chceme, aby si to rada uvedomila. E, chceme preto prebrať opravný rozpočet na rok 2014. Najskôr je to totiž príležitosť e, na stabilizáciu dlhu. Mali by sme to urobiť vo forme trialógu už prebehla schôdza v rámci dialogu minulý štvrtok a dohodli sme sa v zásade s koordinátormi na istom postupe. Mali by sme najskôr prebrať opravný rozpočet na rok 2014 a potom návrh rozpočtu na rok 2015. A preto v útorok v priebehu e, rozpravy a v stredu v priebehu hlasovania chceme najskôr prebrať opravný rozpočet a až potom návrh rozpočtu. E, ďakujeme. Už e, to bolo schválené na úrovni e, vedenia politických skupín na konferencii predsedov. E, sme odsúhlasili, aby sa najskôr prebral druhý opravný rozpočet na rok 2014 a až potom rozpráva o celkovom rozpočte na rok 2015. Teda vaše želanie už bolo splnené. Mimochodom, som vám povďačný za to, že ste poukázali na to, aká je skutočná situácia. Váš predchodca v tejto funkcii ako predseda výboru pre rozpočet a aj ja v posledných rokoch sme mali smutnú výsadu e, prednášať to isté tu v Európskom parlamente. E, sú, prosím, ešte k útorku nejaké iné poznámky, pripomienky? Nie. Tak prejdem k strede. Skupina ECR požiadala o vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej e, predstaviteľky pre externé záležitosti, pokiaľ je o trest smrti, ktorý sa týka Ázie Bibi. A v stredu by to mal byť ako tretí bod bez e, uznesenia na programe. Dostane slovo pán Van Dalen, nech sa páči. Voorzitter, dank u wel. Ik richt mij tot u niet. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja teraz nehovorím len mene našej politickej skupiny, ale hovorím ako spolupredseda pracovnej skupiny tohoto parlamentu, kde sa zaoberám otázkami um, voľnosti náboženského vyznania. My sme vždy hovorili o tom, že sú problémy, pokiaľ ide o legislatívu v Pakistane, ktorá táto legislatíva vedie k tomu, že je možné udeliť tresty smrti, ak niekto posúdi, že urazili proroka Mohameda. Najväčší trest je teda trest smrti. Boli takéto príklady minulosti na základe takéhoto obnenia. No a e, konec koncov o tomto sa hovorilo už aj v lete viacejkrát. Žiaľ je to tak, že v Lahore minulý týždeň pot, súd potvrdil rozsudok voči ASia Bibi a teraz musíme vykonať všetko, čo je v našich silách preto, aby tento trest smrti sa neuskutočnil a aby sme mohli prispieť tomu, aby sa zrušila táto legislatíva a ja by som bol veľmi rád, keby sme e, o tomto mohli diskutovať za prítomnosti vysokej predstaviteľky. Für den Antrag möchte pokiaľ ide o tento návrh, v jeho mene vystupí poslanec poslankyňa Björk. Ďakujem pekne za slovo. My ako GUE, NGL sme veľmi znepokojení, pokiaľ je tento prípad Ázia Bibi, zároveň sme znepokojení tej súvislosti, že pokiaľ ide o počty trestov smrti, neklesajú, ale, e, ale rastú podľa e, istých informácií. E, tieto počty posledných rokov rastú bolo popravených okolo 700 ľudí v roku 2013 a okolo 1900 ľudí bolo odsudených eh, na smrť. Takže množstvo ľudí čaká ešte na vykonanie svojho trestu smrti. Bolo by to, keď sme mali takú všeobecnejšiu diskusiu na pléne s vysokou predstaviteľkou. Ďakujem pekne. Chcel by niekto vystúpiť proti tomuto návrhu? Dagegen? Ano. Niekto proti? Je niekto proti tomuto návrhu? Takže môžeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je za to, aby sme toto mali ako tretí bod na programe? Nech sa páči, zvinite ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Bolo to schválené. Nemám tu žiadne ďalšie návrhy, pokiaľ ide o stredu. Chcem, stredu chcem sa spýtať, či sú nejaké návrhy ku štvrtku. Zdá sa, že nie. Áno, hláste sa ku štvrtku. Nech sa páči, máte slovo. Prepačte, pán predseda, nie je mi úplne jasné, takže čo sme teraz doplnili do programu, bol tu návrh inej politickej skupiny, potom to bol protinávrh inej politickej skupiny, potom tu bolo hlasovanie a mne to nebolo jasné, takže vlastne za čo sme hlasovali, čo sa dostane do programu. Bol tu návrh pána Van Dálena, ktorý sa týka toho, že vysoká predstaviteľka pani Ashton v rámci svojho vyhlásenia v stredu pokiaľ ide vyhlásenia, vyhlásenie vysokej predstaviteľky, tak sa tomu doplní tretí bod, ktorý sa týka odsúdenia toho prípadu Azia Bibi, ktorá dostala trest smrti. Pani Bör podporila tento návrh, nikto nebol proti. Pani Björk sa vyslovila za podporu. Bola tu otázka, kto chce podporiť návrh. Vy ste sa prihlásili k tomuto, vy ste povedali, že boli by ste radi, keby sme mali širšiu diskusiu, ako len vyhlásenie vysokej predstaviteľky tu na pléne. Nejaká iná možnosť ako diskusia na pléne neexistuje. Mohli by ste upresniť, čo vlastne by ste chceli dosiahnuť? Nech sa páči, pani Björk, máte slovo. Ja eh, Prepáčte, som tu nová v parlamente aj O čo by som chcela požiadať, že namiesto toho, aby sme diskutovali v špecifickom prípade, bola by som rada, keď sme diskutovali s vysokou predstaviteľkou skôr všeobecnejšie, pokiaľ o tému trestu smrti. Aby sme sa vlastne nevzťahovali na jeden prípad, ale aby sme diskutovali o všeobecnosti o e, treste smrti, lebo vieme, že takéto prípady, teda ich počet rastie vo svete. Ďakujem. OK. Dobre, nie je to už teraz jasnejšie. Totiž to ja som vaše vyjadrenie pochopil v tom zmysle, že keďže ste sa prihlásili v tom zmysle, že podporujete návrh, že vám išlo o to, že v zásade ste nepodporovali tento návrh, ale mali ste alternatívny návrh, takže tak som to pochopil. Dobre, pokiaľ ide o hlasovanie pani Björk, mal som ten pocit, že väčšina tu v parlamente podporila návrh kolegu Van Dálena, takže ja by som povedal, že dobre, pokúsim sa ohľadniť to, čo ste si požadovali, pokiaľ ide o nejakú širšiu diskusiu o treste smrti. To nebude prvá diskusia na tú tému, to isté nie. A pokiaľ ide o návrh pána Van Dálena, bola tu jasná väčšina. Ak ale trváte na svojom stanovisku, môžeme ešte raz hlasovať tomto návrhu. Ehm, no, nes, nes, ste nespokojná, no jednoducho vypočujte si, čo som vám chcel povedať. Pani Björk, takže ak si želáte, tak môžeme opätovne hlasovať o vašom návrhu. Takže vy chcete hlasovať o vašom návrhu, výborne. Dobre, takže postupujme v tomto zmysle. Takže je tu ďalší návrh, ktorý sa týka, pani, ktorý predložila pani Björk a ten ide o to, aby sa nediskutovalo iba o konkrétnom prípade, ale aby sa viedla všeobecná diskusia o treste smrti. Takže kto podporuje tento návrh pani Björk, nech sa páči, zvinte ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Bolo to zamietnuté. Teraz návrh pána Van Dálena. Budeme hlasovať ešte raz. Takže kto je za návrh pána Van Dálena? Poprosím o zvinutie ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jednoznačná väčšina podporila tento návrh. Ďakujem pekne. Chcem sa iba e, formálne teda ešte raz spýtať. Ku štvrtku sú nejaké návrhy? Nie. Dobre, tak dostávame sa k vyhláseniu komisie. Pokiaľ ide o lepšia prevencia manažment povodňových rizik na európskej úrovni, do slovo dostane komisár Borg. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán predseda, v mene komisie komisárky George